súkromnom sektore a rozvoji. Slovo má pán spravodajca na 4 minúty. Uh, Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Moja správa o súkromnom sektore a rozvoji sa púšťa na nové teritorium. Ide tu o riešenie pre veľké finančné e, výpadky vo financovaní v budúcich 15 rokoch rozvojovej e a, a, a agendy. Za posledných 15 rokov rozvojové e, mileniové ciele nám ukázali, ako môžeme ísť správnym smerom do ďalších 15 rokov. Miliarda ľudí však naďalej žije z menej než 1,25 dolára na deň a viac ako 800 miliónov ľudí nemá dostatok potravín. Chudoba E, sa e, nedá e, odstrániť almužnami. Musíme, máme 15 rokov na nápravu, nový, máme nových 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa minulý rok oznámili na pôde OSN. Ale ako to všetko zafinancovať? Všetky tieto ambície znížiť alebo ukončiť chudobu vo všetkých formách prichádzajú samozrejme s obrovskými nákladmi. Znižovanie dopadov e, na e, teraz klimatických zmien a pôžičky v tejto súvislosti budú stáť 215 miliard eur. Konferencia OSN o obchode a rozvoji hovorí o medzere alebo priepasti vo financovaní vo výške 2,5 trilióna dolárov na e, trvalo udržateľné e, ciele. Je to obrovská suma, suma ktorá sa nedá pochopiť e, pre našich, teda ktorú nepochopia naši daňoví poplatníci. Títo daňoví poplatníci, ktorí už tak trpia, nemôžu dnes ešte aj toto na plecia, Chcem zdôrazniť, že takýto výpadok sklz sa dá riešiť len so, s e, e, prostriedkami e, súkromného sektora. Nie, len vyš, nie vyššími daňami, ale partnerstvom. V prvom rade však musíme ukončiť daňové podvody v rozvojových krajinách, ktoré znamenajú straty takmer 1 trilióna ročne financovaním ilegálni. Peniaze, ktoré by mali zostať v týchto krajinách, jednoducho prichádzajú e, do, Európy a na ďalšie e, e, účty v iných krajinách, elít týchto krajín. Tieto prostriedky by ale mali zostať v týchto rozvojových krajinách, aby sa použili na rozvoj týchto krajín. Po druhé, musíme žiadať, aby členské krajiny OECD sa držali svojho príslebu 0,7 eh, hrubého domáceho produktu. Po tretie, trvalo udržateľné ciele budú si vyžadovať eh, zručnosti a záväzky súkromného sektoru a jeho partnerov, pretože 90 pracovných miest prichádza odtiaľto pre chudobných ľudí v týchto krajinách, okrem teda donorov a ďalších partnerov po štvrté, verejno-súkromné partnerstva musia mobilizovať dlhodobé, nie krátkodobé e, financovanie a musia brať na zodpovednosť súkromný sektor, sektor, aby tu bola transparentnosť a kontrola. Takže táto správa vyzýva súkromný sektor k investovaniu, aby vytváral, e, budoval školy, zavlažovacie zariadenia a tak ďalej, e, nemocnice, zdravotnícke služby, e, infraštruktúru, prístavy, letiska, e, vytváranie spracovateľských tovární e, v potravinárskom priemysle v týchto, v týchto krajinách. Európska rozvojová pomoc sa tu zapája. Ak chceme naozaj miliardám ľudí, ľudí ponúkať E, dôstojnosť pracovného života a dôstojnú mzdu, musíme využiť túto možnosť e, a preto túto správu odporúčam parlamentu na prijatie e, všetky, všetky politické skupiny, ktorí mi pomohli vo výbore pre rozvoj, chcem poďakovať konkrétne niektorým členom sekretariatu, ktorí odvedli takú tvrdú prácu. Ďakujem. Ďakujeme pán Deva. Teraz kečte aj ako prvý pán Venta. Dziękuję panie przewodniczący. Sektor prywatny stanowi ponad 80% PKB krajów rozwiniętych. Ďakujem pekne. Súkromný eh, sektor eh, eh, je veľmi dôležitý pre HDP rozvojových krajín, veľmi dôležitý pre inovácie Miestne e, firmy sú však často vystavené veľkým výzvam v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry či e, nedostatku financovania. Dôležitá je tu tiež oblasť e, sociálnej zodpovednosti podnikov. Je treba investovať do regiónov, ktoré môžu najviac prispieť k znižovaniu chudoby. Treba sa sústrediť na podporu vzdelávania. Je to dobré pre firmy, ktorým sa dostanú potom zruční e, zamestnanci a tí majú e, napokon lepší život. Treba pôsobiť e, v súlade s medzinárodnými štandardami je dôležité, aby miestni ľudia takisto, e, aby bol k dispozícii vymožiteľnosť práva. Ďakujem pani Grapin. E, e, domnule președinte, sa felicit mai întâi raportorul și eu cred și susțin. Ďakujem pekne spravodajcovi. Ja si myslím, že súkromný sektor je jediným riešením, ktoré môže prispieť k boju proti chudobe. Rozvojové ciele tak ako to povedal aj spravodajca, môžu pomôcť, ale my potrebujeme už konečne vidieť konkrétne výsledky týchto cieľov, pretože vidíme, že občania Európskej únie sú ešte oslabení krízou. Môžeme bojovať proti tomuto fenoménu tým, že budeme bojovať proti e, fiskálnym podvodom, finančným podvodom. Vidíme výsledky škandálu Panama Papers. PPP projekty sú veľmi dôležité práve pre súkromný sektor. Takýmto spôsobom sa dá situácia takisto riešiť. Komisia a členské štáty si musia uvedomiť, že zaangažovanie e, súkromného sektoru to neznamená, že pomôžeme niekomu osobne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Marias. Správa sa venuje stratégii Európskej únie pre rozvinuté krajiny. Ide tu o to, že takýmto spôsobom sa pozitívnym spôsobom pristúpe k riešeniu tejto problematiky, ale niektoré krajiny z toho profitujú viac ako iné. Vidíme, že ten výsledok nie je 100% na úrovni Európskej únie, ako to potom má fungovať za hranicami Európskej únie. Videli sme výsledky škandálu Panama Papers, vidíme, že nadnárodné spoločnosti fungujú tak, alebo konajú tak, že vznikajú tu veľké problémy. To znamená, investície do chudobných krajín to nie je problém rozvoja, sú to skôr iné problémy, ktoré v tejto oblasti máme a to potom vedie k ďalším krízam, ktoré sa potom prenášajú na Európsku úniu. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Je úplne jasné, že tu máme veľkú priepas, pokiaľ ide o financie, takže okrem tej oficiálnej rozvojovej pomoci aj súkromný sektor musíme byť zmobilizovaný na to, aby sa riešili tieto globálne výzvy a ja si myslím, že najlepšie prostredie, ktoré môže pomôcť súkromnému sektoru, sektoru bude také, kde budeme mať dobrú správu, kde budú transparentné pravidlá, aby to bolo jasné pre všetkých. Vidíme, že keď vstupujeme do práce v oblasti rozvoja pomoci, tak musíme sa držať základných podmienok, musíme poznať konkrétne podmienky priamo v teréne a všetko to, čo sa robí, musí byť v prospech E, riešenia problémov s chudobou, musí tu byť snaha pomôcť a rešpektovať práva e, tamojších obyvateľov. Ak budeme na tejto úrovni komunikovať aj so súkromným sektorom a ostatnými aktérmi v oblasti rozvoja pomoci, tak sa nám podarí niečo dosiahnuť. Pani Morvaj. Ďakujem pekne. Gratulujem pánovi Devovi a chcela by som vám načrtnúť tri rôzne modely, pokiaľ ide o zníženie chudoby v rozvojovom svete a zabezpečenie práce. Veľkí investori vrátane národných spoločností využívajú tieto štáty, využívajú prírodné zdroje, pôdu a poskytnú, poskytujú pracovnú príležitosť týmto ľuďom. B. Zasielanie veľkého množstva potravín. Takýmto spôsobom sa robí dumping na ich trhoch a takýmto spôsobom vlastne sa neumožní miestnym farmárom, aby sa venovali svojej základnej činnosti. A po tretie, podporujeme malé a stredné podniky a podporujeme miestnych farmárov. Ktorá z týchto troch možností je podľa vás tá, ktorú by ste vy uprednostnili? Ďakujem a teraz zostane slovo pani komisárka Tajsa. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán spravodajca, s veľkou radosťou som uvítala vašu správu, pokiaľ ide o rozvoj a súkromný sektor. Je to veľký príspevok k koherentnému vyjadreniu vyjadreniu sa európskych inštitúcií, pokiaľ ide o význam súkromného sektora v oblasti rozvoja. Táto správa reflektuje tie priority a výzvy, ktoré boli vlastne identifikované v roku 2013, pokiaľ ide o silnejšiu participáciu súkromného sektora v chudobných krajinách. A takisto sú tu aj závery z decembra 2014, závery rady Naša spolupráca s rozvojovými krajinami musí spočívať na inkluzívnom, udržateľnom raste a vytváraní pracovných príležitostí. Napríklad očakáva sa, že populácia Afriky sa do roku 2050 zdvojnásobí a preto potrebujeme vytvoriť tejto populácii. Musíme vytvoriť minimálne 400 miliónov pracovných príležitostí a to si vyžaduje udržateľné investície na to, aby sme diverzifikovali hospodárstvo našich partnerských krajín a prepojili ich na ten reťazec globálny. Oficiálna rozvojová pomoc je potrebná, ale nie je dostačujúca, pretože domáce zdroje a mobilizácia sú kľúčové. Musíme katalizovať aj tok súkromného kapitálu. Tento nástroj na zmiešavanie súkromného a verejného e, financovania je dobrý spôsob, ako môžeme e, takým pakovým efektom získať viacero väčšie zdroje. Zaangažovanie Európskeho parlamentu sa týka aj výmeny názorov, pokiaľ ide o zaangažovanie súkromného sektoru v rámci tohto nástroja. V tomto kontexte, vážený pán predseda, ja očakávam od tohto programu zdroje pre obdobie nasledovné, kde získame veľké množstvo peňazí, až 4 miliardy, a to by mohlo viesť k tým pakovým efektom až získaniu viac než 60 miliard eur pre investície pre partnerské krajiny v oblasti subsaharskej v Afrike, ako aj v Latinskej Amerike. Komisia je odhodlaná, že zabezpečí a podporí takéto projekty tým, že zaangažuje naše partnerské krajiny a regionálne organizácie. Táto stratégia by bola implementovaná aj prostredcom inovatívnych nástrojov, ako napríklad iniciatívy elektrifikácia, agrifikácie, ktoré vlastne majú pomôcť zaviesť elektrínu v vidieckých oblastiach. Štruktúrálny dialog a zaangažovanosť viacerých aktérov zaangažovanosť súkromného sektora a občianskej spoločnosti, to sú kľúčové prvky našej stratégie. Potrebujeme partnerstva, ktoré budú podporovať biznis, aby udržateľnosť bola kľúčová v ich stratégiách a potrebujeme inovatívne nové biznis. Komisia bude investovať viac než 2 milióny do podpory PPP projektov a takýmto spôsobom chce uľahčiť eh, investície do rozvojovej pomoci do obdobia, za obdobie roku 2000, do roku 2020. Takýmto spôsobom sa budeme angažovať prostredníctvom tematických a regionálnych programov. Vážený pán predseda, vážená pani, vážený Európsky parlament, takýmto spôsobom môžeme mobilizovať finančné prostriedky na to, aby sme pomohli eh, krajinám, ktoré túto pomoc potrebujú. Musíme umožniť, aby tieto investície takisto e, dosiahli aj rizikové oblasti sveta. Intervencia súkromného sektora je takisto dôležitá pre transformačné ciele sociálnych rozvojových cieľov a klimatických záväzkov. A v tomto ohľade Koordinácia s európskymi členskými krajinami a dodržiavanie princíp subsidiarity sú kľúčové prvky prístupu Európskej komisie, ktoré sú v súlade s cieľmi ako aj akčným plánom z Addis Abeby. Vážení poslanci, eh, zasielame jasný signál o spolupráci. Chceme byť dobrým partnerom na dosiahnutie našich cieľov v pomoci pre rozvojové krajiny a apelujem na vás, aby ste sa tejto príležitosti chopili. Ďakujem, pán predseda. Diskusia je uzavretá, hlasovať sa bude dnes na program.